týždňovej prestávke, viac menej, bolo tam viacero štátnych sviatkov. Kolegovia často využívajú takéto obdobia na to, aby sa vrátili do svojich e, domovov, strávili čas s rodinami, možno preto aj dnes bude trochu nižšia účasť na schôdzi. Teda e, na úvod by som v rámci oznamov rada uviedla, že čo sa týka útorkovej popoludnejšej schôdze, namiesto 14. hodiny začneme o, 3, 15. hodine Toľko teda k zmene v programe. Teda opakujem, zajtrajšia schôdza popoludní začne o 15. hodine. Pristúpime teraz k prijatiu programu. Myslím, že môžeme prijať program navrhovanej podobe za schválený. Ďalej tretí bod nášho programu. Prezentácia štúdie, o ktorej vypracovanie sme požiadali v mene výboru. Ja osobne som sa v tomto angažovala spolu s ostatnými koordinátormi. Snažíme sa venovať analýze, potrebnej analýze štátnej pomoci a financovania EÚ. Či sú tieto dve oblasti kompatibilné? minulosti totiž sme zaznamenali isté problémy, zazneli isté pochybnosti v kontexte niektorých programov. Keďže to bude mať dopad aj na to, ako celý rozpočet EÚ sa vníma, či sa vníma pozitívne alebo negatívne, ako niečo, čo spôsobuje administratívnu záťaž, považujeme za dôležité e, vypočuť si túto prezentáciu. E, chcela by som sa poďakovať pánu Fischerovi za to, že e, spolu s kolegom vypracoval túto štúdiu. A teraz dávam slovo profesorovi Nikolajdesovi. Mm, prečítali sme si množstvo vašich prác, textov ste profesorom na kolegiu Európy a taktiež na univerzite v Maastrichte. Nech sa páči, máte slovo, pán profesor. Yeah. Um, thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne za slovo. Ak by som mal odpovedať rýchlo a stručne na vašu otázku, ktorá je aj uvedená v názve, povedal by som, že to záleží od prípadu k prípadu, ako aj popisujem vo svojej štúdii, na to, aby verejné opatrenia predstavovali e, štátnu pomoc, tak ako sa to vysvetlilo v kapitole 1, je potrebné, aby sa splňali štyri základné kritéria. Poprvé, e, zdroje poskytované verejným orgánom, teda štátom, e, na podporu nejakého podniku alebo činnosti ďalej po druhé, tento presun prostriedkov musí e, predstavovať výhodu, teda výhodu, ktorú by e, inak e, táto firma nedokázala získať za bežných trhových podmienok. Ďalej tretie kritérium spočíva v tom, že toto opatrenie musí byť selektívne a síce, že sa poskytne iba niektorým firmám, nie všetkým v danej krajine alebo v danom sektore. A ďalej po štvrté, toto opatrenie Mm, musí byť e, priamo naviazané na e, vplyv na fungovanie trhu, v vnútornom trhu. E, článok 107 odsek 1 zmluvy o fungovaní EÚ taktiež popisuje, že táto pomoc nie je kompatibilná s vnútorným trhom. Táto zásada nekompatibility však nie je absolútna, pretože existujú aj výnimky k tomuto zákazu a to preto, že niekedy trh nefunguje tak, ako by sme si želali. Vzhľadom na eh, zlyhanie trhu štát eh, môže opravnene zasiahnuť od fungovania ekonomiky, aby napravil eh, toto zlyhanie trhu. Toto je teda kapitola 1 ďalej. Kapitola 2 sa zameriava na význam pojmu štátny zdroj. Zmluva nevysvetľuje, čo to presne obnáša ale máme mnoho prípadov judikatúry z posledných 60 rokov, kde sa skúma význam štátnych zdrojov. Článok 107 odsek 1 uvádza, že štátna pomoc, ktorú poskytuje členský štát prostredstvom štátnych zdrojov a tretej strane. Teda tu sa rozlišuje medzi členským štátom a štátnym zdrojom interpretácia súdneho dvora, čo sa týka pojmu členský štát, je taká, že sa to týka akéhokoľvek verejného orgánu na akékoľvek úrovni centrálnej, regionálnej alebo na úrovni samozpráv. Teda orgán, ktorý e, má oficiálne právomoci, to sú právomoci, ktoré sú e, výsadou štátu, tento orgán, ak vykoná platbu zo svojho rozpočtu, znamená to, že dôjde k prevodu prostriedkov členského štátu. Tá druhá časť teda ten e, pojem štátny zdroj znamená, že teda tieto štátne prostriedky e, zahrňajú akýkoľvek prevod prostriedkov v akékoľvek forme od subjektu, ktorý nie je verejným orgánom, ale podlieha štátnej kontrole. Typickým subjektom, ktorý by spadal do tejto kategórie, by bol podnik, ktorý je vo vlastníctve štátu Mm, kontrola by v takomto prípade znamenala, že e, štát, ministerstvo financí alebo ministerstvo obchodu môže vymenovať alebo prepustiť e, správnu radu takéhoto podniku. Teda štát prostredstvom tejto správnej rady má rozhodujúci vplyv e, na riadenie tohto podniku. Avšak súdny dvor tiež uvádza vo viacerých prípadoch, že nestačí, aby štát vlastnil podnik a to preto, že podniky majú svoj vlastný obchodný život mimo obmedzení verejnej politiky. Dajme tomu banka, ktorá je vo vlastníctve štátu. Tu štát v zásade môže diktovať banke, čo môže a nemôže robiť, ale nerobí to vždy vo všetkých prípadoch. Teda súdny dvor stanovil, že okrem štátneho vlastníctva je tiež dôležité, aby a potrebné, aby rozhodnutie na vykonanie prevodu sa e, spojilo s rozhodnutím štátu. Teda tu sa musia splniť e, obe tieto podmienky kontrola, vlastníctvo a taktiež e, prisúdenie. Toto sa popisuje v kapitole 2. Tiež sa v druhej kapitole spomínajú niektoré hlavné rozsudky Všeobecného súdu a súdneho dvora v tejto oblasti. Ďalej, tretia kapitola, európske prostriedky. V podstate, teda teoreticky, európske fondy sú mimo článku 107, alebo mali by byť preto, pretože článok 107 sa odvoláva na členské štáty alebo na štátne zdroje. Nikde sa nespomínajú prostriedky EÚ. Európska únia nie je členským štátom, to je logicky jednoducho vylúčené, ale vzhľadom na to, že väčšina európskych fondov a EÚ prostriedkov ešte predtým, ako sa poskytnú subjektu či firme, musia prejsť verejným orgánom. Spravidla je to spravovací orgán a tento orgán, riadiaci orgán, má rozhodovacie právomoci o tom, aké budú podmienky poskytnutia týchto prostriedkov. A toto sa považuje podľa mňa správne za prípad, ktorý umožňuje e, vykonovať kontrolu nad týmito prostriedkami. Myslím, že to sedí pretože keď sa pozrieme napríklad štrukturálnych fondov, tu členské štáty musia eh, navrhnúť operačné programy, tieto musí komisia schváliť, ale tieto programy sú veľmi všeobecné, neuvádzajú každý jedný osobitný krok a tiež sa neschvaľuje poskytovanie pomoci každej jednej firme, ktorá dostane možno finančnú podporu v rámci týchto operačných programov, teda tu štátna pomoc má zahrňať dosť značnú rozhodovaciu právomoce a vďaka tomu štát môže narušiť fungovanie spravodlivej hospodárskej súťaže a preto, aby to bolo správne, e, interpretácia by mala byť taká, že ak EU prostriedky idú cez kanále, na ktorý má štát kontrol, tieto prostriedky sa stanú štátnym e, zdrojom a preto podliehajú pravidlám poskytovania štátnej pomoci, pretože je možné narušiť fungovanie hospodárskej súťaže. Toľko teda ako kapitole 3. E, tu sa najskôr popisujú príklady e, prostriedkov, kde e, sa všetko riadi na úrovni členských štátov. To sa týka všetkých štrukturálnych fondov, kohezných fondov a taktiež fondov na rozvoj vidieka. Ďalej sa zameriavam na prípad kde prostriedky podliehajú správe na európskej úrovni, teda Európska komisia, riadiť napríklad fondy pre výskum priamo, COSME, alebo Európska investičná banka riadi prostriedky v mene Európskej komisie. Tu tieto prostriedky či finančná podpora sa poskytuje priamo firme. Nedochádza k prevodu cez kanál, nad ktorým by mal verný orgán či štát kontrolu. A preto Národný verejný orgán nemá možnosť e, svojim vlastným rozhodovaním narušiť fungovanie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. A preto EU prostriedky, ktoré sa riadia na úrovni EU bez toho, aby sa podrobovali kontrole členského štátu, sa nepovažujú za štátny zdroj, čo by spadalo pod e, článok 107 odsek 1. No ale život nie je jednoduchý, ako vieme. Problém je totiž v tom, a dostávam sa k záveru svojej analýzy, Problém je v tom, že v existujúcich pravidlách, a teda v nariadení sa spomína tiež, že je potrebné, čo sa týka teda prostriedkov, ktoré spravujú na európskej úrovni, je potrebné, aby to bolo konzistentné s pravidlami štátnej pomoci. To je logické, pretože konzistentnosť znamená, že by nemalo dochádzať k narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, teda bez ohľadu na to, kde sa to správuje na úrovni programu či na úrovni EÚ alebo členského štátu, nemalo by dochádzať k narušeniu hospodárskej súťaže. Ale ak si niekto prečíta v nariadení, že by to malo byť v súhľade so štátnou pomocou, alebo by sa malo predísť nekonzistentnosti, alebo že by sa e, to malo implementovať e, pri splnení a tak ďalej. Toto sa v nariadení uvádza. Môže to však pôsobiť nejasne, pretože nie je celkom jednoznačné, ako sa tieto pojmy majú vykladať. Konzistentnosť, plnenie a tak ďalej keď sa hovorí o tom, že členské štáty majú dodržovať pravidla štátnej pomoci, tu je jasná predstava o tom, čo to znamená. Znamená to buď využitie nariadenia o výnimke, blokovej výnimke, to znamená, že štát nemá povinnosť, ktorú stanovuje priamo zmluva, upozorenie túto pomoc Európsku komisiu, alebo v prípade, že toto opatrenie nie je v rozsahu pôsobnosti, tohto nariadenia o všeobecnej výnimke je potrebné informovať priamo komisiu na to, aby odobrila túto pomoc predtým, než sa to uvedie do praxe. Teda keď hovoríme o opatreniach, ktoré sa určujú na úroveň členských štátov, tu vieme, čo znamená presne pojem plnenia, ale keď sa hovorí o prostriedkoch, ktoré sa spravujú na úrovni EÚ, tu to až také jasné nie je, čo presne znamená toto plnenie. Okrem samozrejme výkladu, ktorý je eh, v súlade s mojim eh, vnímaním že by sa malo predchádzať eh, narušeniu hospodárskej súťaže. Kto? Komisia? No dobre, ale komisia predsa nebude narušať fungovanie vnútorného trhu, alebo investičná banka, alebo Európsky investičný fond, aj toto je pochopiteľné, tam nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže. Okrem toho sa v kapitole 3 popisuje ďalší prípad 3.3, eh, kde, a to je dosť nezvyčajné, sa hovorí o tom, že štrukturálne fondy sa poskytujú členským štátom a členský štát má potom možnosť vrátiť ich napríklad Európskej investičnej banke, aby sa tieto peniaze spravovali v rámci jedného z programov v správe Európskej investičnej banky samotnej. Je to dosť zriedkavé a stáva sa to iba v prípade finančných nástrojov. Nemám k dispozícii žiadne konkrétne čísla, aby som to doložil percentuálne, aký podiel e, z finančných nástrojov sa vracia späť na európsku úroveň, alebo koľko členských štátov využíva túto možnosť, ale ak by som to mohol tak e, e, veľmi zhruba vyhodnotiť, dovol by som si povedať, že len dve či tri členské krajiny využívajú túto možnosť Spravidla štrukturálne fondy sa považujú za e, štátne fondy, ale už len to, že členský štát vracia svoje prostriedky na európsku úroveň, napríklad Európskej investičnej banke, a potom investičná banka tieto peniaze spravuje podľa svojich vlastných pravidiel. Už to samo znamená, že sa to nepovažuje za štátny zdroj a preto tieto peniaze nemusia splňať požiadavky tradičnej štátnej pomoci, ale ako som už povedal, je to veľmi e, zriedkavý úkaz. Mm, posledný pododiel v kapitole 3 sa venuje prípadu, v ktorom um, ide o Európsky fond pre strategické investície, teda tzv. Junckerov plán ktorého cieľom je využiť európske prostriedky a e, stimulovať aj súkromný e, podiel a tým sa vytvára teda pakový efekt na prilákanie súkromných investorov, ale nevylučuje sa tým možnosť, že členské štáty sa tiež môžu e, tohto procesu zúčastniť. Teda ak sa členský štát na tom podiela, je to preto, že vkladá do tohto projektu svoje vlastné peniaze, ide o štátny zdroj a v tomto prípade toto opatrenie musí splňať parametre pravidel štátnej pomoci. Uzavral by som to eh, v kapitole 4 teda tak, že by som povedal nasledovné. Spravidla prostriedky EÚ, ak sa spravujú na úrovni členských štátov a potom sa eh, prostredstvom programov dostávajú k príjemcom. Tieto programy vytvárajú členské štáty a sú pod kontrolou členských štátov. Musia sa podrobovať pravidlám štátnej pomoci. To je jednoznačné, v tomto nie sú žiadne pochybnosti. Čo sa týka EÚ prostriedkov, tam, kde sa to spravuje na úrovni EÚ, aj tu je potrebné plniť pravidlá štátnej pomoci, aby sa predišlo e, zbytočnému narušeniu fungovania hospodárskej súťaže v vnútornom trhu aj toto v podstate zodpovedá pravidlám štátnej pomoci. Ja by som odporučil, aby vo fáze, keď e, sa toto nariadenie bude prepracúvať, prispôsobovať ďalšiemu obdobiu e, po roku 2020, aby e, tam, kde sa spomína štátna pomoc, aby sa to stiahlo z textu. Nie je to podľa mňa tam už potrebné, pretože Tí, ktorí spravujú prostriedky na úrovni EÚ, to je komisia a ostatné európske inštitúcie, tie by predsa nerušali, nenarúšali hospodárskú súťaž na úrovni EÚ. Eh, e Nesnažili by sa predsa uprednostňovať jeden členský štát pred druhým. Podľa mňa stačí uviesť eh, v nariadení, že sa nemá narúšať hospodárska súťaž. Podľa mňa by sa tým automaticky eliminoval zmetok, ktorý môže vzniknúť tým, že sa v texte spomína štátna pomoc. Ale v podstate sa v praxi nič nezmení tak či tak bude potrebné zaistiť, e, že sa nebude narušiť fungovanie hospodárskej súťaže. Ďakujem. Bueno, pues, um, si es verdad, la conclusión... Eh... Ďakujeme pekne. Po tom, čo ste nám popísali o rôzne prípady a dospievate k záveru, že sa máme snažiť o čo najväčšie zjednodušenie. To sa nám páči, za to ďakujeme. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Teraz by som dala priestor z e, komisie e, z DG.com zástupcovi. Nech sa páči. de reaccionar mm, antes de que nosotros eh, hagamos algunos comentarios. Pero... Skôr ako sa začneme, začneme diskutovať, by som sa, vám dala šancu sa vyjadriť k prezentácii. Ďakujem za slovo. Musím povedať, že k správe nemám veľmi čo dodať, pretože fakticky je veľmi správna. A pre mňa to nie je žiadne prekvapenie, pretože pán profesor Nikolajdes je veľmi známy eh, expertom na oblasť štátnej pomoci, takže tá správa má naozaj vysokú úroveň. Chcem len stručne zopakovať ten dôležitý prvok, či niečo spadá pod kontrolu štátnej pomoci alebo nie. A to je, kto rozhoduje o vynaložení peňazí. Ak je to členský štát, ktorý rozhoduje, tak to spadá dá pod štátnu pomoc aj kontrolu a to je tak od roku 57, pretože tieto pravidlá sú v zmluve zakotvené od samotného začiatku. Ak je to Európska únia, ktorá rozhoduje o vynakladaní peňazí, o tom, ktorá firma dostane čo, to nespadá pod pravidlá štátnej pomoci, ale samozrejme je dôležité mať e, súlad v tom, ako Únia vynaklada peniaze a čo Únia povolí členským štátom na vynakladanie mm, peňazí. Takže tu sa zohľadňujú aj potom tie pravidla kontroly štátnej pomoci, keď e, Únia pripravuje programy. Tieto rozhodujúce zásady obsahujú adicionalitu, to znamená, že tento, tieto peniaze by mali stimulovať E, ďalšie investície navyše k tomu, čo by sa stalo, aj keby Únia nevstúpila do hry, alebo musia splňať zásadu nevytlačania nikoho z hry. To znamená, že síce sa používajú aj súkromné zdroje a toto je na doplnenie. Takže tieto základné zásady sa zohľadňujú pri formovaní európskych programov aby sme zabránili tomu, že európske programy skresľujú súťaž. Pokiaľ ide o presné odporúčania v správe, tak si myslím, že komisia súhlasí, že pravidlá majú byť čo najjasnejšie a ako to čo najlepšie dosiahnuť, to je ešte stále predmetom diskusie a myslím si, že E, ďalšie diskusie o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci budú dobrou príležitosťou na túto diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či sa chce niekto z kolegov vyjadriť. Máte, prosím, otázky? Ak nie, tak ja mám niekoľko otázok, ktoré by som rada položila. Vo vašich záveri ste povedali, závere ste povedali, že sa zameriavate na neskreslovanie e, hospodárskej súťaže, že to je to jasné kritérium, ktoré by ste uplatňovali, keby mm, sa to malo rozhodnúť. Jedna z vecí, s ktorou sa dosť často stretávame, najmä teraz, na začiatku tejto debaty, je, že pri niektorých projektoch je to tak, že máme takú zmes, taký mix ja sa zameriavam na dopravu, tak v týchto prípadoch hovoríme o koridoroch, kde sú prepojenia s prístavmi, letiskami, stanicami a tak ďalej. To všetko sa týka dopravných koridorov. A potom musí EÚ prijať rozhodnutie na základe zoznamov, ktoré predložia členské štáty a ja nehovorím, že tu dochádza k skresleniu súťaže, ale má to dopad na budúcnosť týchto projektov, ako aj na, povedzme, sformovanie niektorých projektov. Niektoré členské štáty môžu potom žiadať nejaké predlženia alebo výnimky z pravidel štátnej pomoci pri týchto koridoroch. Mňa zaujíma, či ste sa zaoberali aj týmito dlhodobými komplexnými projektmi, kde sú rôzne finančné nástroje, ktoré spolu fungujú alebo popri sebe fungujú. Stačí potom, že komisia má ten mandát, aby jej prostriedky neskreslovali hospodárskú súťaž? Ako to, ako to e, kontrolujete? Ako kontrolujete, či nedochádza k skresleniu hospodárskej súťaže pri takýchto veľkých, rozsiahlých projektoch? Je to veľmi ťažká otázka, čo ste položili, pretože je tu niekoľko aspektov, ako v každej otázke. Áno, sú projekty, ktoré sú veľmi podobné v členských štátoch a navzájom súťažia. Ak sa rozhoduje sám členský štát, tak komisia uplatňuje logiku štátnej pomoci. To znamená, keď štát informuje o financovaní projektu a potom zváži proti sebe pozitíva a negatíva, to znamená pozitíva pomoci a negatíva skresenia hospodárskej súťaže. Keď samotná komisia rozhoduje na základe zoznamu rôznych projektov a rozhoduje sa, že ktoré bude financovať, povedzme napríklad dopravné projekty, tak to odôvodnenie musí byť tiež rovnaké z hľadiska toho, aké sú prínosy pre EÚ ako celok, či projekt spadá do priorit EÚ, či, e, či projekt vyplňa určitý nedostatok v existujúcej sieti v porovnaní s tými negatívnymi účinkami, ktoré by mohol mať projekt na hospodárskú súťaž. A by to bolo EÚ, čo financuje projekt a komisia rozhoduje, alebo či štát financuje e, projekt a členský štát rozhoduje, tak v zásade tu nie je rozdiel. To odôvodňovanie je rovnaké. A síce, či projekt prináša viac prínosov ako negatív, čiže viac pozitív ako negatív. A samozrejme, ak členský štát vypracuje určitý projekt, tak chce maximalizovať jeho prínos pre seba a nechce alebo sa nezaoberá tým, či budú prínosy rozšírené v EÚ, po celej EÚ. Ja vidím tu určitú komplementaritu aj potenciálny konflikt, ale keď hovoríme o projektoch na úrovni EÚ, tak tu vidím komplementaritu, doplnkovosť pretože sú vytvorené tak, aby pomohli Európe ako celku. A tie, ktoré sa rozhodujú na štátnej úrovni, túto ambíciu nemajú. Logika ale v oboch prípadoch musí byť rovnaká, ale distribúcia prínosov nie je rovnaká a preto máme financovanie na úrovni EÚ, pretože to pridáva tú hodnotu, ktorú, ktorá ide nad rámec toho, čo je pridaná hodnota jednotlivého členského štátu. Možno som to zjednodušil a nechcem tu popierať to, že že podrobné posúdenie týchto projektov môže byť veľmi veľkou výzvou, najmä pri dlhodobých projektoch a nie vždy sa nám to musí podariť. Máme viacero prípadov, kde členské štáty e, samotné robili veľké projekty prístavov či letisk a vieme to, že to bola individuálna činnosť, nenavrhoval ich jedin, jeden uh, orgán, subjekt, tak výsledkom bolo možno vzájomné oslabenie z dlhodobého hľadiska. To nie je tajomstvo. Európsky dvor auditorov má niekoľko osobitných správ a prispel k záveru, že ak nemáme holistický pohľad na tieto projekty, ktoré sú navrhované a realizované na úrovni jednotlivých členských štátov, tak možno nemaximalizujeme tú celkovú hodnotu alebo nedosahujeme takú maximálnu hodnotu, ktorú by sme mohli dosiahnuť z týchto projektov. Ale toto je otázka koordinácie a niekedy, ale nemalo by to byť v konflikte s tým, čo robia členské štáty a čo robí Európska únia. Tak, hovoríte o všeobecnom európskom eh, záujme. To je to, čo by sa tu uplatňovalo. Ale mnoho projektov financuje Európska únia, ale peniaze prechádzajú cez eh, orgány túto problematiku veľkých projektov, ktoré realizuje jeden subjekt. Ja, ty sa, za, tá sa zaoberala tým metod, s metočným odkazom na dodržiavanie pravidel štátnej pomoci, ale vy hovoríte o niečom dopadom na hospodárskú súťaž e, v dôsledku finančných prostriedkov spravovaných na úrovni EÚ. Možno spora auditorov, tí sa zaoberali väčšinou infraštruktúralnými projektami. A tam je hospoda, tam je, má hospodárska súťaž oveľa výraznejšie účinky, pretože ak jednotlivé členské štáty o financovanie výskumu alebo podnikov, tak tam je hospodárska súťaž zdravá, dobrá. Je dobre, ak e, súťažia viacerí o tie isté peniaze, pretože potom najlepší projekt vyhra a ten prinesie viac osohu EÚ ako celku. Viac ma znepokojujú mm, prostriedky, ktoré idú ku konkurenčným infraštruktúrnym projektom, pretože dochádza k duplikácii, k plitvaniu prostriedkami. Preto chcem rozlišovať medzi tým, aby sme, alebo chcem e, skreslení vyvolaným financovaním na európskej úrovni. To sú dve rôzne veci. Neviem, či kolegovia sa chcú ešte vyjadriť. Ak nie, tak mám tu jeden konkrétny prípad, veľký, veľké projekty, a zistili sme, že je európske financovanie na jednej strane a potom členské štáty, ktoré majú podporu e, štát. Niekedy máme projekty s viaczdrojovým financovaním a tu komisia zásady, ktoré máme, tu platia. Je to podobné tým istým zásadám, ktoré uplatňujeme, keď vyberáme projekty, ja neviem, pred, pod e, nástrojom prepájanie Európy, alebo ten, alebo podobne. Súvisí to s transparentnosťou, formovaním jasných kritérií predtým, než sa projekty podávajú primeranosť nástrojov napríklad, lebo je rozdiel, či dá s týmto bez ohľadu na to, čo je zdroj peňazí. Čiže peniaze z ústredných projektov sú také isté, ako dané euro na komerčný projekt, ehm, na komerčnú činnosť má vplyv na hospodárskú súťaž samozrejme. A jednoducho musíme vedieť, či tento dopad E, negatívny je vyvážený pozitívnym účinkom projektu. Takto by sme pristúpili k takémuto projektu aj k veľkému projektu. Mali sme prípady, keď vláda prijala rozhodnutie, napríklad projekt v oblasti infraštruktúry a to je povedzme národné rozhodnutie, rozhodnutie toho štátu. A keď zoberieme nástroj prepájanie Európy alebo defondy, tak máte rozhodnutie, ktoré sa príjme na vnútroštátnej úrovni o zdroji financovania a síce, že aké, aký zdroj financovania to bude. že čas sa bude financovať zo zdrojov štátu, vlády a časť sa bude financovať z európskych zdrojov. Potom je tu možnosť, aby komisia povedala, že napríklad ak sú nejaké dva projekty na vnútroštátnej úrovni v rôznych členských štátoch, ktoré si konkurujú, je potrebné, aby komisia tu mohla zasiahnuť? Často sú to mm, projekty, ktoré štát spolufinancuje. Tie, či je lepšie aby komisia do rozhodovania zasahovala, alebo či je lepš lepšie, aby tieto rozhodnutia boli na pleciach členského štátu? No, I think this is in... To je podľa mňa presne naša úloha. Menej nás trápia opatrenia členských krajenia, dokumenty pre rôzne uh, E, infraštruktúry, napríklad o letiskách, o letisko. E, každý dokument má 5 až 10 strán a snažíme sa členským krajinám vysvetliť a komukoľvek inému, e, ako sa v tejto oblasti uplatňuje štátna pomoc. Potom otázka, či ide o štátnu pomoc alebo nie, podľa toho, či ide o hospodárskú činnosť alebo nie. Uh, to, kedy sa uplatňuje výnimka a členské krajina sa na nás nemusí obrátiť a e, keď sa na nás obráti, na základe čoho rozhodujeme. A potom aj cezhraničný prvok zohráva dôležitú úlohu. Keď sa pozrieme napríklad pre pomoc pre letiska, tak sa e, pozrieme na e, celku, ktoré bude mať väčší dopad na konkurenciu, kedy na rozdiel od e, situácie, kedy by e, takéto druhé letisko e, v prevádzke nebolo. Aj, aj vzdialenosť medzi prípadnými letiskami, to sa všetko zohľadňuje. Verejný záujem, cezhraničný prvok, e, po začatím projektu, či potrebujú odsúhlasenie štátnej pomoci a zrušovanej continuity o necelý rok opustí Spojené kráľovstvo EÚ a vieme, že v budúcnosti sa EÚ bude musieť oveľa viac ako v minulosti. Môžeme pokračovať tak ako doteraz? Tak znie moja otázka, alebo či tie, ako by tá zmena mala vyzerať. I fear this is a question which goes... Myslím, že táto otázka ma trošku e, presahuje, teda minimálne e, prácu, za ktorú som platený. Je to veľmi politátnej pomoci. Samozrejme, relevantné sú. Napríklad, keď, hovorím o azyl, keď hovoríme o azyle, migrácii, bezpečnosti, to všetko e, má nehospodárskú povahu v našich očiach. Takže e, akákoľvek pomoc sa v týchto oblastiach e, poskytuje na úrovni členských krajín alebo z európskeho rozpočtu, to je mimo našich právomocí, našej kontroly. Žiadna kontrola štátnej pomoci tu neprezácia určite. Ak na čl- napríklad členské krajiny rozhodnú pomôcť nejakému podniku investovať do nových ak jedna členská krajina si vyberie jednu, eh, jeden podnik eh, a pomôže mu eh, medzi takými oblastiami, kde už je zabezpečený vysokorýchlostný internet a kde pomoc nie je potrebná a tam, kde... Áno, nech sa páči, pán profesor. Ja by som sa zastal komisie, aj keď to nepotrebuje. Môže sa obhájiť sama. Ale ak e, si ma vypočujete ako nestranný hlas, tak e, ešte stále musím naraziť na prípad, kedy e, štátna pomoc poškodila členský štát. Tá logika je jednoduchá. Štátna pomoc naráža na viacero otázok, či to dáva zmysel z hospodárskeho hľadiska, či z toho vyplýva zisk. E, je to prípad, kedy trh nemôže dosiahnuť e, dosta- dostatočne dobré výsledky a treba zásah. Ak odpovede áno, tak potom myslím, že komisia skoro vždy povie áno, že štátna pomoc je povolená. Ja som sa stretol s mnohými prípadmi, kedy si členské krajiny mysleli, že im e, štátna pomoc škodí alebo ich obmedzuje, ale naozaj musím ešte e, naraziť na dôkaz, že to tak. Ehm, viem si predstaviť, že Ja sa chcem obrátiť na pána riaditeľa. Je tu nadchádzajúci viacročný finančný rámec a zjednodušenie pre príjimateľov tie pravidla sa teraz dajú jednoduchšie uplatňovať a Niektoré programy budú mať menej prostriedkov, to ja spomenciu chce uplatňovať tieto nové pravidla. A nielen tie, o ktorých ste hovorili, tie sektorálne, ale aj pre všetky v rámci všetkých rozpočtových eh, rozhodnutí. Je zjavné, cieľom vykompenzovať e, európske prostriedky, ktoré už poskytnuté nebudú. A asi bude treba byť trochu prísnejší, tak aby to niektorí nedokázali obísť. Bit, Komisia má prísť návrhmi v jednotlivých programoch. 18. apríla, tuším, e, komisár na pôde Európskeho parlamentu Išlo o výročnú konkurenčnú správu a už sa spomenula na pomoc e, e, nevstupovala do hry tam, kde sú iné pravidlá platné a stačí trošku e, zjednodušená kontrola. Zistiť, aké financie poskytuje EÚ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 z iných strán počujeme niečo úplne odlišné, ale predsa len ste skúsení a aj my by sme chceli trošku prísnejšie uplatňovanie pravidel. Ak teda všetci súhlasíte, a myslím, že sa už nik nehlási o slovo, tak e, by sme mohli prejsť k ďalšiemu bodu. Chcem poďakovať prof, pánovi profesorovi aj pánovi riaditeľovi, pretože vďaka vám sme sa mohli posunúť v tejto rozprave trochu ďalej, aj keď je to iba úplný začiatok rozpravy o budúcom financovaní EÚ, ale v tých oblastiach, kde si už teraz uvedomujeme, že naražame na ťažkosti, tak e, myslím, že je teraz jedinečná príležitosť si to ozrejmiť, zjednodušiť život príjimateľom. Takže sa vám opäť chcem poďakovať a my ostávame samozrejme v kontakte. Môžete sa bez pochyb stretneme. Najneskôr 25. Všetkým ďakujem. Ak dovolíte, prejdeme na bod číslo 4. Ide o prezentáciu štúdie, ktorú si vyžiadal náš výbor, vytváranie kvalitných pracovných miest pomocou programov financovania EÚ. Hovoríme o absolutóriu aj o vypočutiach eh, na našom výbore niektoré programy, ako napríklad Horizont 2020. dosahujú dobré výsledky, čo sa týka zamestnateľnosti, zamestnávania. Ale sú ďalšie programy, ktoré mali vytvoriť pracovné miesta alebo pomôcť si prácu opäť nájsť, e, tak tie až tak pozitívne príjmatelia nevnímajú. Preto je dôležité, aby sme o nich hovorili. Máme tu autorov štúdie. A myslím, že by sme aj bezodkladne mohli dať slovo pani Hoffman. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem. Výskumný inštitút. E, sú tu aj niektorí moji spolupracovníci. Pracovali sme na tejto štúdii, čiže vytváranie vysokokvalitných programov z prostriedkov EÚ. Som rada, že tu dnes môžem byť. Môžem povedať, k čomu sme sa v našej štúdii dopracovali, aké sú sú súčasťou stratégie Európa 2020. Má to byť inteligentný, e, inkluzívny, inteligentný rast sú tu viaceré nástroje a fondy, ktoré túto stratégiu majú umožniť uplatňovať, ale málo sa vie o štúdy, nie je ich totiž veľa. A nikto sa ešte vlastne nezameral na to, ako tieto prostriedky EÚ umožňujú vytvárať takéto vysokokvalitné pracovné miesta. My sme sa chceli zamerať na tri ciele. Poprvé, Mali sme zanalizovať štyri cie a, Európsky, a fond na záruku pre mladých ľudí. Ja chcem hovoriť o ich potenciáli vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta, pretože sú veľké rozdiely medzi nimi. A zamerali sme sa aj na výsledky, ktoré tieto fondy umožňujú pracovných miest a ich kvalita sa dajú eh, merať naprieč rôznymi fondami a nástrojmi. A my sme chceli takisto identifikovať niektoré hlavné charakteristiky, ktoré môžu e, naozaj zlepšiť kvalitu vytvorených pracovných miest, e, kvalitného pracovného miesta. Sú aj rôzne interpretácie tohto konceptu. A e, na to, aby sme mali spoločný základ na porovnanie týchto fondov, tak sme si zobrali definíciu eurofondu a štyri hlavné rozmery, ktoré zahrania za ďalšie, napríklad kvalita pracovnej zmluvy. Tiež sa chceme zamerať na otázku kvality pracovných miest, využívanie zručnosti, rozhodovacie právomoci, sociálne prostredie, taktiež intenzita práce, a ďalej kvalita pracovného času, teda e, ten z týchto povolení nefunguje vo všetkých týchto ohľadoch, všetkých kritériách a, e, a všade sú nejaké ústupky. E, tie pracovné miesta, ktoré sú zaujímavejšie príjmo, a majú obmedzenia, čo sa týka intenzity práce, teda stálo by za to tak spätne na všetky štyri fondy, ktoré sú v centre tejto štúdie. A to preto, že tieto vybrané EU fondy majú dosť veľké odlišnosti, čo sa týka cieľov, ktoré si stanovili, taktiež čo sa týka účastníkov príjemcov, čo sa týka financovania, ktoré poskytujú. Možno najvýraznejší rozdiel je medzi Horizontom 2020 a troma zvyšnými fondami, a to najmä preto, že Horizont 2020 zdá sa, sa zameriava na otázku dopytu, čo sa týka práce počtu. Dali by sa uskutočniť porovnania medzi sociálnym fórum a Horizontom 2020, pretože čo sa týka rozpočtového portfólia, tam je to porovnateľnejšie, ale v skutočnosti možno sociálny fond a iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže sú skôr podobnejšie štúdii uviedli, že EU fondy môžu podporovať vytvorenie pracovných miest, taktiež kvalitu pracovných miest rôznymi spôsobmi, čo sa týka e, nariadení, ktoré stanovujú pravidlá týchto fondov, je dôležité uvedomiť si, že tieto fondy nemôžu prekočiť hranice, ktoré im stanovuje práve nariadenie o ich vytvorení e, cené miesta a tiež e, zachovať ich najmä v podnikateľskom sektore, v akademickom sektore. Ale tie tri zvyšné fondy, Európsky sociálny fond, taktiež iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže, Globalizačný fond, e, sa nezameriavajú len na vytváranie pracovných miest, skôr podporu zamestnanosť, ako taktiež zvyšiť ich možnosť zamestnať sa, získať kvalifikácie, ktoré im uľahčia uplatiť sa na trhu práce. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých je skôr replikou sociálneho fondu a to s tou výnimkou, že rovnosť ponuky zamestnania je v jadre to dáva na reintegráciu eh, do udržateľného zamestnania. Tu je dôležité možno spomenúť o všetkých troch fondoch, že či už eh, zamestnania, ktoré podporujú, sú nové alebo už existujúce, v kostate, je až E, druhy týchto fondov odlišné. My sme zistili, e, že sú o mnoho pádnejšie e, aspekty za Horizont 2020, čo sa týka vytvorenia pracovných miest, najmä Horizont 2020 a jeho predchodca vytvorili mnoho pracovných miest v Európe, najmä v oblasti výskumu. Na druhej strane zistili sme ešte príklady, ktoré to možno aj dokazujú, Dá sa povedať, že sú isté odhady, ktoré hovoria, že Horizont 2020 pravdepodobne podporí viac ako 2 milióny pracovných miest v priebehu roku 2014 až 2030. Na druhej strane, Európa sa čoraz viac ľudí dostáva k zamestnaniu, pretože viac ako 800 tisíc účastníkov už bolo zamestnaných po tom, čo opustili projekty ktoré boli potvorené zo, zo sociálneho fondu, teda je tu tento faktor udržiteľnosti a o 6 mesiacov neskôr viac ako 200 tisíc týchto ľudí ešte stále eh, bolo zamestnaných eh, ekonomického modelovania v hodnotení. Eh, čo sa týka sociálneho fondu, tu sa vychádza za informácií od členských štátov a z ich výkazov. Teraz by som prešla k otázkam kvality práce. To je veľmi zaujímavé, ale tiež je to aspekt, ktorý sa dá a popísať, e, ako veľmi skromný v našej správe. Zistili sme bali dôkazy o kvalite práce v rámci sociálneho fondu a tieto dôkazy teda chýbali na úrovni EU, ale tieto dôkazy naozaj sú k dispozícii na úrovni členských štátov jednotlivo a dokonca aj na úrovni regiónov. K tomuto ešte aj uvediem konkrétne príklady. Možno je však e, najširšie poznatky o kvalite práce, pracovných miest. Teda očakáva sa, že to bude poskytovať v budúcnosti, ale zatiaľ ešte nie. Vytvorenie tejto iniciatívy je spojené s požiadavkou na členské štáty, aby pravidelne vyhodnocovali vo formáli kvalite. Pokladáme, že budú k dispozícii konkrétnejšie a poznatky zatiaľ však nie sú. Čo sa týka fondu pre prispôsobenie sa globalizácie, tu sa zatiaľ eh, len očakávajú možnosti vyhodnotenia kvality zamestnanosti. Zatiaľ však tieto poznatky sú dosť dokazuje, že eh, sa zlepšila eh, istota, čo sa týka udržania, pracovného miesta, taktiež kariérneho postupu, odmenovania, taktiež E, celkovo pozície výskumníkov, tiež to prispelo k osobnostnému rozvoju e, výskumníkov, ktorí mestnania ľudí, ktorí e, sa zúčastnili týchto programov, ktorí si našli zamestnanie tu štúdia, zistuje, že kvalita pracovnej pozície bola odlišná, často bola relatívne nízka, ale tiež je to zaujímavý príklad, pretože dokazuje, že je možné preskúmať rozličné dimenzie kvality. Niektoré z patrných zmluv boli trvalej povahy, pravidla to boli e, zmluvy na dobu určitú alebo e, zmluvy s nulovým počtom hodín. E, ďalej ľudia, ktorí sa zamestnali vďaka fondu USF, ich počet bol relatívne nízky. Čo sa týka teda tiež dosť vysoký podiel týchto pracovníkov bol nutených pracovať na zmeny a tiež ne, neboli v e, dosť vysokom e, počte spokojní s pracovnými podmienkami. 89 e, účastníkov plat jedného respondenta je to účastník fondu ESF, ktorý sa zúčastnil prieskumu o kvalite tejto pracovnej pozície, čo sa týka mzdy v v tomto prípade bola mzda veľmi nízka, aké boli pracovné podmienky, to bolo jasné, že táto práca mu úplne zmenila život, že je toto najlepšie, čo sa mu kedy v živote stalo. Teda je to len jeden príklad, možno individuálny prípad, ale dokazu práce musíme si uvedomiť, že je to relatívny pojem a musíme si uvedomiť, že to, čo pre nás možno nie je ideálnou prácou, možno pre niekoho iného je priateľné, ba dokonca to, sa vychádza z e, modelov či odhadov ekonomických ekonometrických e, odhadov i kvality práce pracovných pozícií, čo sa týka ukazovateľov. E, ukazovatele o výsledku v niektorých fondoch a programoch získa toho, čo naozaj dokážu obsiahnuť niekoľko odporúčaní a záverov našej štúdie. Zistili sme, že kvalita a práce by sa mohla lepšie zakotviť eh, do zakladajúceho nariadenia o EU fondom, ale je to spojené s istými ústupkami, sú tu rôzne možnosti eh, podľa miery ambície, ktoré si chceme stanoviť, teda riadení a tiež eh, vyzvať účastníkov k uplatňovaniu hodnotiacich kritérií, E, to sa v podstate deje v súčasnosti. Ďalší krok by znamenal nielen zdôrazniť význam zamestnania, ale tiež možno zaviesť isté nezáväzné usmerenia, ktoré sú relevantné hľadiska kvality a ktoré by sa mohli využiť aj v budúcich štúdiách a hodnotení kvality práce. No a v neposlednom rade tá najvyššia úroveň by zahrňala zavedenie takých ustanovení, ktoré sú podobné s aktuálnymi ustanoveniami v kvality e, tejto pozície a o tom sa potom priamo informuje aj komisia za každým. Tiež je dôležité zamerať sa aj na podľa mňa relevantnú otázku, či všetky fondy EU musia podporovať alebo vytvárať pracovné miesta, alebo či by mala možno otázka znieť tak, znie tak, či synergia medzi týmito fondami a programami by sa mohla lepšie využiť. Hovorím to preto, že keď sa stanoví e, veľmi vysoký logický model EU fondov, e, to, čo sa tu navrhuje, je možno na e, príliš nízkej úrovni, aj keď to nie je možno celkom zretelné z tohto grafu. Pomohlo by to však dospieť k tomu, aby stránka dopytu, teda to je v tej ľavej časti diagramu, kde sa popisuje podpora trhu práce, a celkov pracovnej sily, tak aby nástroje aj zamerané aj na dopyt, aj na ponuku, aby e, sa snažili e, naozaj efektívne reagovať e, na realitu na trhu práce, čo sa týka ponuky a dopytu. Tiež by sa mala zatiaľ vyššia konzistentnosť v meraní kvality v jednotlivých fondoch, ale to sa možno ukazuje naše zmýšľanie výskumníkov, Tiež si myslíme, že je potrebné nadviazať na úsilie, ktoré sa už vynakladá na úrovni komisie jednotlivých iných orgánov, tak aby údaje boli súhrnejšie, taktiež, aby bolo možné porovnávať tieto údaje medzi jednotlivými fondami. Vieme, koľko veľa úsilia už do toho vložila aj komisia, aj členské štáty. Myslíme si, že ešte stále je čo zlepšovať v tomto smere. A ak by boli podrobnejšie dôkazy o aspektoch a vplyve týchto fondov na zamestnanosť možno aj s využitím, so širším využitím takej metodiky, ktorá sa zameriava na skutočnú hodnotu z hľadiska dosahovania zvýšenia zamestnanosti v jednotlivých e, prípadoch, e, okrem teda iných faktorov. Aj toto by prispelo k rozsiahlejším dôkazom, ktoré súvisia s vytvorením pracovných miest a celkovo s kvalitou pracovných pozícií Veľmi rada zodpovie na prípadné otázky alebo zareagujeme na prípadné iné vyjadrenia. Ďakujem. Eh, Ďakujeme veľmi pekne. Zaznelo množstvo podnetných eh, myšlienok z vašich úst. Naozaj ste nás obohatili mnohými podnetnými vyjadreniami, pán Zdechovský. Ja mám niekoľko takových konkrétnych... nemám niekoľko konkrétnych otázok. Záťaž a či by eh, viacero týchto pracovných miest nevznikla aj na základe toho, že v ekonomike prebiehajú hovory, boli tam aj nejaké dotazníky. Zaujímalo by ma, ako tieto otázky vyzerali, pretože ma to veľmi zaujíma. Poznať pravdu. Ja som totiž neveriaci Tomáš a potrebujem dôkazy. Musíme sa dozvedieť, aké to malo dopady ďalej. Štvrt... Viem, čo jednotlivé fondy znamenajú. 10 rokov a v tej štúdii som to nenašiel, čo presne má Európska únia urobiť preto, aby tieto synergie povede? Sí, eh... Ďakujem. Chcem sa vám poďakovať za vašu prezentáciu a myslím si, že to, čo má naozaj aj na ich kvalite, udržateľnosti a, a o možnostiach zamestnania, musíme hovoriť aj o tom, akým spôsobom môžeme zistiť výsledky, kde sú tie dvo... Aký reálny dopad má na e, životy ľudí. A potom je tu ďalšia vec. Počas prezentácie ste poukazovali na tom, že program Horizont 2020, a ty sa zaoberali ponukovou stránkou, myslíte si, že by malo význam vytvoriť programy, ktoré by mali obe tieto strany, aby to bolo vyrovnanejšie, aby tu nebola len ponuka potreba. Mohli by ste odpovedať? Pokúsim sa zodpovedať na tieto otázky. A nie v tom poradí, akom zazneli, ale pokúsim sa na všetky odpovedať. Prvé je metodika, to je naozaj dôležitá otázka. Skôr ako vysvetlím metodiku, chcem ešte zopakovať, čo bolo účelom štúdie pretože aj tu môže byť e, nedorozumenie, nás požiadali porovnať alebo pozrieť si dôkazy štyrom fondom, ktoré som uviedla a aby sme zistili, aké dôkazy máme k tvorbe pracovných miest a kvalite pracovných miest. Naša štúdia sa nepokúšala posúdiť dopad európskych fondov v širšej miere. To by zachádzalo nad rámec našej štúdie. Naša štúdia sa viac zameriavala na to, aké dôkazy sú k dispozícii Snažili sme sa zozbierať čo najviac z nich, aby mal Európsky parlament východisko pre diskusiu o tvorbe pracovných miest, tvorbe vysokokvalitných pracovných miest a podobne. Pokiaľ ide o metodiku, tak my sme vychádzali z kvalitatívneho výskumu. Skúmali sme dva rôzne typy dokumentácie. Poprvé dokumenty, ktoré sa týkajú EU fondov, to znamená finančné nariadenie pre štyri fondy, posúdenia vplyvov, ktoré by mohli byť k dispozícii, posúdenia týchto fondov na európskej úrovni, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Avšak vnútroštátna úroveň z hľadiska štrukturálnych fondov to je širšia vec, bol by to nad rámec tejto štúdie E, urobiť nejaké, kom, nejakú komplexnú koláciu. A my sme sa zaoberali len na vybraný počet krajín, kde sme očakávali určité dôkazy, ktoré sa týkajú tvorby pracovných miest alebo kvality pracovných miest. Druhý typ dokumentárnej štúdie zachytenia kvality pracovných miest a tvorby pracovných miest. A potom sme tu chceli mať tie rôzne ukazovať rôznymi zainteresovanými stránkami na európskej strane e, úrovni, ako aj vnútroštátnej úrovni. A zaoberali sme sa aj viacerými, pri, že to nebol náš cieľ posúdiť dopad týchto e, prostriedkov, pretože tá, e, tá, tá metodika sa na to nehodí. Potom ďalšie otázky. Prvá otázka bola, či je možné, že by vznikli pracovné miesta vyššej kvality aj bez EU fondov. Hovorí sa tu o administratívnej záťaži alebo ťažkej implementácii týchto fondov. Krátka odpoveď na to je, že ja neviem, pretože nemáme žiadne dôkazy o tvorbe pracovných miest na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sme mohli porovnávať s európskou úrovňou. A bez intervencie európskych fondov je to ťažké. My odporúčame v našej štúdii, že je to potrebné, pretože sme za to, aby sme mali faktickejšie dopady, štúdie dopadov, proste aby sa porovnávalo to, čo by sa stalo, keby nebola intervencia európskych fondov, že čistickejšie dopady, štúdie dopadov, proste aby sa porovnávalo to, čo by sa stalo, keby nebola intervencia európskych fondov, že či tieto pracovné miesta, ktoré vznikli, by vznikli aj bez EU financovania. A sú niektoré štúdie aj na európskej úrovni zo zadania komisie a niekedy aj Európsky parlament to zadáva, ale robia sa aj na vnútroštátnej úrovni, regionálnej úrovni. Tak povedť dneska nemám pokiaľ ide tu ďalšiu otázku, a síce, či tvorba pracovných miest bola, pretože došlo k vývoju ekonomiky, alebo či je to preto, že prišli peniaze z EÚ. A to sú, že či sú dôkazy. Niektoré dôkazy nájdete v správe. Je tam viac príkladov. Pozrite sa na to sú zo štúdií na vnútroštátnej úrovni alebo európskej sa na všetkých 28 členských štátov a urobiť takú inventúru, aby sa zistilo, čo je k dispozícii. Naša štúdia nie je dostatočne komplexná a takáto štúdia by naozaj pomohla. Možno, že komisia už nad tým uvažuje. Potom otázka k číslam, ktoré som uvádzala a to je tých 89% ľudí, ktorí boli spokojní a vy ste sa pýtali, aké číslo to je a čo vlastne s čím boli spokojní. To ste sa pýtali. Toto číslo, bola to robustná štúdia, vychádzala približne z 2000 účastníkov Takže to bola dobrá reprezentatívna aj náhodná vzorka. Niektorí si našli miesta, niektorí nie. A tá konkrétna otázka, otázka č, nakoľko sú spokojní s pracovnými podmienkami, ktoré momentálne majú. A ešte vaša otázka, aby som bola konkrétnejšia k synergiám medzi fondmi. Áno, veľmi dobrá pripomienka porovnávame takéto rôzne fondy Horizon 2020 a Európsky sociálny fond. A to je otázka, ktorú by sme radi tiež prebrali, lebo podľa nás sú iné fondy či nástroje, ktoré by boli oveľa vhodnejšie na porovnanie, ako aj na to, aby sme ukázali právu skupiny na vysokej úrovni k horizontu 2020 a k budúcim výskumným programom veľmi vzdialené možno obyčajným ľuďom, pretože keď robíte základný výskum, tak, to, tak je, my robíme veľa, DG rozpočet zastierajú veci, ktoré nie sú také faktické, ale emotívne. Uvažujeme o rovnováže získať z makroekonomického modelovania, čo sú síce odhady, ale neobťažujú tak firmy. Takto teda fungujeme. Keď si pozriete, pre, to využívame. Je to taká vnútorná výhoda, ktorú máme. Ďakujeme za vašu záujem. Pokiaľ ide o synergie, tak viem, že nás tu čaká ešte viac práce. Potrebujú aj členské štáty, regióny a podobne. Toľko zatiaľ ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mm, vediem e, investície na generálnom riaditeľstve. Komisia finalizuje sektorálne návrhy, budú na konci mesiaca a v viacročnom finančnom rámci ste videli, že sa snažíme zlepšiť synergie medzi našimi programami, snažíme sa, snažíme sa ich e, spájať. Ale v rámci 2020 je to niečo úplne iné doplnkové, berieme na vedomie štúdiu a zdieľame väčšiny odporúčaní. Čo sa týka kvality pracovných miest, tak je ťažké mať ukazovatele, ktoré by odzrkadlovali rozmanitosť eh, v krajinách aj eh, na úrovni pracovných miest a zverejnili sme nedávno štúdiu ohľadne tých miest, ktoré sú nedostatkové a eh, kde je nadbytok. Tie nedostatkové tam Ehm, sa ukázalo, že nie všetky sú e, kvalitné, môžu byť aj dobre platené, eventuálne môžu byť aj dlhodobé. Napríklad e, softveroví programátori, ale aj ťažké oblasti, napríklad e, v stavebníctve, lekárstve, lekárskej starostlivosti. Takže tu tie ukazovatele nie sú e, až také pozitívne, preto tam možno, že je nedostatok e, pracovníkov. Takže e, ak sa zameriame pri fondoch príliš na kvalitu pracovných miest, tak sa možno odkloníme od cieľa a síce nájdenie pracovného miesta v prípade tých, ktorí majú najväčšie ťažkosti si miesto nájsť mm, mm, miera spokojnosti bola trošku prekvapením, ale ak máte ťažkosti s nájdením pracovného miesta, tak ak si nájdete miesto, tak je to úspech, aj keď podľa viacerých ukazovateľov by to nebolo až také ideálne pracovné miesto, ale ak hľadáte už rok alebo viac, tak e, je to úspech a v správe sa taktiež správne uh, E, počiarkuje, že tie tri fondy chcú investovať do ľudského kapitálu, nevytvoriť pracovné miesto. To je e, druhá strana mince a vy ste na to správne poukázali, čiže zamestnateľnosť a zamestnanie tých, ktorí majú ťažkosti si miesto nájsť. Ja som e, pracovala v oblasti výskumu, čiže aj e, kontrafakty sú dôležité. Aj v oblasti auditu som pracovala, viem, ako je to zložité. My sa snažíme e, v tom, aby tieto kontrafakty aj členské krajiny zhromažďovali, ale tie vyhodnotenia sú nákladné aj z hľadiska času. A na druhej strane príjimatelia nevidia až tak e, zmysel takýchto údajov. A keď som prišla, tak mi bolo vysvetlené, čo sú to kontrafakty. Je to trošku ako e, v lekár e, v, v medicínskej oblasti, keď porovnávate placebo s účinkou, účinnou látkou. Je to veľmi dobrý nápad, ale ak pôjdem do Caterpillaru a poviem, že polovici z vás pomôžeme a druhej polovici nie, len preto, aby sme zistili, či tá pomoc je účinná, tak ma rovno obesia. Takže ja som presvedčená o význame kontrafaktov, ale pri takýchto štúdiách neviem Hovorilo sa o nedostatku informácií. Koncom roka ich očakávame od členských krajín a mali by sme mať e, lepšiu predstavu o účinnosti za normálnych okolností a my sme e, zlepšili e, sledovanie ďalšieho vývoja po 6, 12, 18 mesiacoch potom sledujeme to, ako sa tým mladým darí. Neviem, či sú otázky ešte zo strany kolegov, kolegyň. Zdá sa, že nie. Takže v tejto štúdii je naozaj toho veľa zaujímavého. Je to naozaj taká hĺbková reflexia. Čakáme teraz na veľa nových programov od komisie. Dúfam však, že osvedčené postupy v jednej oblasti by sa dali zužitkovať aj v iných. My máme veľa informácií k dispozícii, to určite ovplyvňuje naše vnímanie. A tá to nie je tak dobre zdôraznené, ako napríklad e, prínosy Európskeho sociálneho fondu alebo fondu pre dali zužitkovať už osvedčené postupy ak nejaký štipendista dostane 2-3 tisíc eur v rámci horizontu 2020, tak to môže byť skutočný i úspech a pritom eh, niek- Ale príjimateľi alebo tí, ktorí poskytujú e, pomoc, eh, to nevidia až tak e, pozitívne, pretože sa nevedia e, nejak pozrieť ďalej do budúcnosti to, ako to vníma ten príjimateľ. Máme teraz veľa podnetov. Budeme môcť teda pokračovať v rozprave o používaní rozpočtu. Uvidíme, ako spolujem aj komisii, ktorá nám ako vždy pomohla svojou prítomnosťou. Teraz Pán Sarva ma, ma nahradí na poste predsedu. Ja tu žiaľ nemôžem ostať a ďalším bodom je Yes, good afternoon on my... Pekné popoludne vám želám. Som rád, že som teraz predsedajúci. Máme už iba jeden bod 4 2018, absolutórium za rok 2017, pomoc EU pre Mianmarsko, Barmu. Ja teda bezodkladne dám e, slovo kolegovi e, pani Betine Jakobsenu. Predseda, vážení kolegovia, Ďakujem za príležitosť môcť odprezentovať túto osobitnú správu o pomoci EU pre Mianmarsko Barmu. E, táto krajina je v prechodnej fáze. V marci 2011 e, prišla nová vláda, sú tam viaceré etnické skupiny a niektoré si vedú e, dlhodobo dobu občianskú vojnu, sú tam aj náboženské pnutia. S cieľom podporiť reformný proces EÚ pozastavila sankcie v apríli 2012 uvalené na vládu a v roku 2013 boli e, stiahnuté všetky sankcie s výnimkou zbraní. EÚ poskytla viac ako 1 miliardu eur na roky 2007 až 2020 Išlo hlavne o bilaterálne, regionálne a tematické nástroje a e, išlo tak o e, priamy ako aj nepriamy management tejto pomoci. My sme sa zamerali na výdavky e, v roku 2012 až 2016 v rámci nástroja pre rozvoj spolupráce. Takže sme nepokryli nové prepuknutie násilia v štáte Rakin. Týkalo sa to moslimov Rohingya. My sme sa zamerali na vyhodnotenie toho, či európska pomoc pre túto krajinu bola účinná. A zamerali sme sa aj na to, či Európska služba pre vonkajšiu činnosť a komisia podporili e, známe priority v rámci pomoci a taktiež e, spravovanie rozvojovej pomoci a to, či e, boli naplnené ciele, ktoré sme si stanovili. No takže čo sme zistili? V správe sa konštatuje, že európska rozvojová pomoc bola čiastočne účinná, v tejto krajine. EÚ zohrala dôležitú vedúcu úlohu pri podpore rozvojových priorít a boli pridelené významné prostriedky tejto krajine. EÚ e, reagovala aktívne na potreby krajiny v ťažkom kontexte, kedy e, e, inštitučný rámec, mierový proces a taktiež reformy boli neisté. SVČ a komisia sa zamerali na potreby krajiny, ale tie priority v oblasti rozvoja neboli dostatočne presne stanovené. Rozhodnutie komisie zamerať sa na štyri e, odvetvia neboli v súlade s agendou pre zmenu z roku 2011. Naviac Európska komisia nevyhodnotila dostatočne geografické priority v tejto krajine. Jedna priorita bola vynechaná, pritom veľmi dôležitá pre rozvoj e, Barmy a spravovanie európskej rozvojovej pomoci bolo všeobecne uspokojivé. Bolo zameranie na rozvojové priority tejto krajiny, mm. ale opodstatnenie e, výšky pomoci v každej oblasti a každú akciu. To nebolo dostatočne zdokumentované, žiaľ. Za roky 2012 a 2016 komisia využila ustanovenie o e, kríze. E, boli zapojení priamo rôzni partnery, čím bola znížená transparentnosť výberových postupov a taktiež sa zvyšilo riziko, čo sa týka E, neefektívneho spravovania projektov. Výsledky sú rôzne. Boli stanovené ciele, ale došlo aj k mnohým omeškaniam. To znamenalo, že sme nemohli vyhodnotiť udržateľnosť výsledkov skoro pri polovici projektov. Čo teda odporúčame? Žiaľ, až v septembri 2007 e, došlo k výmene informácií medzi týmito dvoma generálnymi riaditeľstvami. Európska komisia mala, e, myslím, mať spoločný plán na e, uplatnenie tej naliehavej pomoci, rehabilitáciu a rozvoj tam, kde eh, je dlhodobá kríza. Aby som sa vrátil ku kríze Rohingov, je nepochopiteľné, že tá najdôležitejšia časť eh, spoločného fondu premiér sa neposkytla štátu Rakin, tak ako dvor auditorov. A ja si myslím, že je to premeškaná príležitosť, pretože je to eh, obzvlášť citlivá oblasť barmy, takže treba rozšíriť pôsobenie e, tohto fondu aj na tento štát. Pomoc EÚ pre Mianmarsko Barmu netreba vidieť iba e, e, cez prízmu krízy Rohingov a preto sa chcem vrátiť k niektorým trošku všeobecnejším bodom. Na rozdiel od dvora auditorov si nemyslím, že Európska komisia sa mala zamerať na obmedzený počet prioritných oblastí napríklad konsolidácia mieru, vzdelávania a tak ďalej. To je podľa mňa prioritné. Potom sa výrazne zvýšila pomoc EÚ pre Barmu a to podľa mňa umožnilo e, mať nielen dve, ale štyri prioritné oblasti. Naopak si myslím, že v budúcnosti komisia musí lepšie opodstatniť e, poskytnutú pomoc na tieto prioritné sektory a jednotlivé akcie na to, aby e, sa tieto priority e, aj zrealizovali v Barme, myslím, že Európska komisia musí posilniť e, spoluprácu na mieste s medzinárodnými partnermi a zlepšiť nákladovú účinnosť pri viacerých darcoch a zlepšiť správu e, projektov tak, aby boli čo najviditeľnejšie činnosti EÚ a na záver zaručiť e, lepšie monitorovanie uplatňovania projektov a akcií. Takže ja to samozrejme e, rozviniem v mojej správe a tu e, by som mal dokončiť v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Parňov. Máme veľmi krátke kolo tieňových spravodajcov pán Zeller. Ako prvý ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem aj pánovi Pahňu za jeho návrh správy. Žiaľ, situácia v Mienvarsku je taká, že sa dá stručne veľmi dobre vystihnúť. Pred niekoľkými týždňami sme sa s delegáciou Výboru pre ľudské práva zúčastnili cesty do Mienvarska a zistili sme, že situácia tejto krajine, nielen čo sa týka Rohingov a ich eh, vyháňanie do Bangladeša, ale aj v iných eh, oblastiach sa vyhrotila najmä v posledných dňoch podľa správ zo severného štátu Kačinu, ale taktiež eh, z iných regiónov krajiny. Počúvame tam, kde sú veľké etnické skupiny pod vedením vojnových lordov dochádza k bojom ktoré si vyžadujú aj straty na životoch, čo situáciu v krajine nejako samozrejme nezlepšuje. V roku 2011 až 2012 eh, zrejme pod dojmom čiastočnej demokratizácie a totiž eh, naša nositeľka Sachrovoj ceny eh, Asa Suki sa stala prezidentkou. Eh, skôr sa šírila eufória a nie ohľad na realitu v tejto krajine. Ehm, Naložilo sa veľké úsilie snahe podporiť túto krajinu, ale naďalej platí, že došlo len čiastočnej demokratizácii. Ešte stále je veľký podiel aj e, vojska e, na riadení krajiny, aj v parlamente majú blokujúcu e, menšinu, tak aby zmeny v ústave, ale aj v legislatíve sa nedali presadiť bez zásahu vojska. Zároveň armáda je taktiež zložitým významným hospodárskym faktorom, je úzko prepojené na Čínu Správa Dvora auditorov, za ktorú sa veľmi vďačný, tiež dokazuje, že na jednej strane eh, sa odhaľujú slabé stránky našej rozvojovej pomoci, najmä tam, kde eh, pracujeme s eh, partnermi aj v globálnom meradle, musíme byť naozaj prítomní priamo na mieste, musíme byť viditeľní. Naši partnery často nie sú až natoľko zapojení do tohto úsilia, nie sú schopní až tak sa do toho vložiť. A čo sa týka spolupráce s inštitúciami EÚ, nie je to až také efektívne, ako by sme si želali. Avšak zároveň vidíme isté pozitívne výsledky v civilnom sektore v Mianmarsku. E, správe sa spomína projekt LIFT, projekt mikrofinancovania. To umožnilo mnohým ľuďom najmä eh, v sektore malých a stredných podnikov, eh, sa presadiť, rozbehnúť podnikanie, eh, tiež otvorenie trhu EÚ pre Mianmarsko tiež vykazuje úspechy a teda za niekoľko rokov sa podarilo vytvoriť 450 tisíc pracovných miest iba v odevníctve a to znamená, že aj tu Európska únia a členské štáty, tam, kde dbali na to, aby sa sociálne štandardy, ekologické štandardy dodržiavali, že sa dostavujú pozitívne výsledky pri vytváraní týchto pracovných miest. Teda e, pozitíva aj negatíva sú bok po boku. Mali by sme takto túto správu vnímať. V celom kontexte myslím, že kolega Parne už upozornil, že rozsiahla správa ktorá sa zameriava nielen na Mianmarsko, ale aj na celý región a celkovo rodovú politiku EÚ, bude nevyhnutná, tak aby sa spomenuli aj úspechy, ale aj kritické body. Ďakujem. Thank you. And before further interview... Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo zástupca DG Devko. Nech sa páči. Thank you. Do I have the word or No, no, no. The commission has Neskôr komisia a potom vy. Pán Klinc. Prepašte, pán Klince, mne hovorili, že teňový je niekto iný. Dobre, ak ste teňový, máte slovo. A ja budem hovoriť po nemecky, máme tlmočenie do toho, že sa naozaj e, krajina zmení k lepšiemu a že vojsko aspoň e, natoľko poľaví, že sa prejaví e, citeľne proces demokratizácie. To sa podarilo len čiastočne, len malej miere a správa poukazuje na e, slabé miesta, ktoré nadalej pretrvávajú. To bolo pochopiteľné, bo v vtedajších okolnostiach chceli sme totiž proces demokratizácie podporiť, chceli sme zaistiť, aby nedošlo k stagnácii či k návratu krajiny k horšej eh, pozícii. Ja nebudem opakovať to, čo eh, veci popisuje dosť opatrne a že kritické body by sa mohli spomenúť podľa mňa aj ostrejšie. Situácia sa zásadne zmenila, tak ako povedal Žil. Etnické čistky narrowing, rozvoj pomoci naozaj mal pokračovať tak, ako splánovalo, alebo či sa nemal upraviť aj čo sa týka zemepisného zamerania, geografického pokrytia, aj jednotlivých priorít eh, z hľadiska projektov. Vieme, že tieto prísľuby sa nedodržali. Veľkolepo sa to vyhlasovalo, že vyhnaní Rohingovia sa budú smieť vrátiť z Bangladeša. V skutočnosti sa však nič také nestalo. Nedostali ani možnosť e, vrátiť sa do svojich dedín a domov, pretože všetko to bolo v podstate vypálené, zničené na mieste, prehodnotiť orientáciu tohto rozvojového programu. To mi trochu chýba aj v návrhoch dvora auditorov. Žil e, k tomu ešte isté veci doplnil. Ja v podstate súhlasím, ale neviem, či by nebolo na mieste. Chcel by som vyzvať komisiu, aby sa vyjadrila, či by nebola ochotná A teraz v mene DGD v Kopan Hoskic. Thank you. Uh... Ďakujem. Ich, e, okrem medzinárodnej dohody o prípení. Toto je teda aktuálny kontext, e, čo sa týka odporúčaní dvora auditorov dvora audita e, odôvodnené. Chceli sme dosiahnuť konkrétne výsledky. E, viaceré subjekty žiadali, aby sme podporili aj komunálne voľby, demok- e, teda podpora formou zahraničného rozvoja, zahraničnej priamej podpory. Zahraničné to spolo je súčasťou našej analytickej e, štúdie. Snažíme sa formalizovať tiež proces analýzy. Chystá sa prvý e, projekt e, prepojenie analýz ECHO a DEVKO v oblasti školstva a vzdelávania v krajine. Táto formalizácia prebieha monitorovanie výsledkov informácií. Vždy sa snažíme orientovať na výsledky, na to sú potrebné informácie. V krajine ako je Mianmarsko, kde mnoho oblastí nie je prístupných, štatistiky sú veľmi slabo dostupné. S tým dosť e, zápasíme, tiež nemáme dostatok pracovníkov, ktorí by mohli v e, zhromažďovanie údajov Vláda musí mať tiež vzhľad o tom, čo sa deje v krajine. Ako viete, krajina je to zložitá členitá, je tam mnoho etnických skupín, mnoho rôznych oblastí. Tieto informácie sú teda kľúčové. E, teda teší nás, že monitorovanie sa zlepšilo, aj keď berieme na vedomie odporúčanie dvora auditorov v tejto oblasti. Čo sa týka riadenia projektov a krokov EU v tejto oblasti, čo sa týka väčšej viditeľnosti, počiatku zmenosť našej podpory prostredníctvom e, e, väčšej angažovanosti EÚ v celej krajine, nielen